považovaný za schválený. Odporúčania sú na websajte plenárneho zasadnutia. A ideme k samotnému programu. Konferencia predsedov stanovila 1. februára návrh programu v zmysle článku 149 na základe konzultácií s politickými skupinami by som chcel predložiť na zmenu na stredu správa pán Ignáco, Ignácio Korao. Ide do pridaná k hlasovaniu na stredu. Má niekto pripomienky? Nie, tak táto zmena je schválená. Politická skupina ENF požiadala presunúť na štvrtok 8. Febru- e, na 1. marca hlasovanie o správe pani Übnera Silva Pereira o zložení Európskeho parlamentu, aby umožnili poslancom sa e, zúčastniť na um, Mm, pohrebe nášho kolegu Eduara Feranda. Poprosím pána Nikola B., aby v mene jeho politickej skupiny formuloval požiadavku. Merci, euh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slova e, vyjadrenia sústrasti na počas nášho kolegu Eduarda Feranda. E, mm, sme vám veľmi vďační e, za vyjadrenie sústrasti a chceme e, poďakovať aj za to, e, že ste na jeho počesť podržali minútu ticha. A preto sme požiadali aj o zmenu programu, aby hlasovanie, ktoré bolo na stredu naplánované o správe Hübner Silva Pereira, ktoré hovorí o zložení Európskeho parlamentu po eurovoľbách a po Brexite, aby sa to stalo buď tento štvrtok alebo na mini plenárke 1. marca pretože zdá sa, že stanoviska k tejto správe e, sú v sale dosť rozdielne a vzhľadom na to, že bude e, veľa poslancov z jednej politickej skupiny neprítomných a budú na pohrebe nášho kolegu Feranda, mohlo by e, to mať dopad na výsledok hlasovania. Predkladáme preto túto požiadavku na vaše zváženie a a pokiaľ ide o pána Čarneckého, my vôbec nezdielame slova, ktoré e, vyjadril, ale ide o skutočne veľmi živú polemiku medzi jeho kolegami. A je tu princíp práva, ktorý je veľmi dôležité, že keď e, Konferencia predsedov je zložená len z politických odporcov pána Čarneckého a príjma rozhodnutie, tak práva sú porušené a my predsa nemôžeme sa odvolávať na právo a demokraciu, keď sa práva porušujú. Demokracia rešpektuje rozhodnutia väčšiny, hovorí pán predseda, a široko väčšinou bolo rozhodnuté, takže budeme hlasovať, bude tajné hlasovanie a každý rozhodne tak, ako mu to káže svedomie Chce by niekto e, vystúpiť proti požiadavke pána Bej? Nech sa páči. Mali by sme povedať, že stanovisko parlamentu bolo naozaj jasné o spôsobe, akým sme sa vyjadrili k umrtiu pána Ferran a k tomu, čo s tým súvisí, s našim programom. Máme však naozaj veľmi dôležité správy na programe, na ktorých sme veľa pracovali a parlament chce e, vyjadriť svoju pozíciu a takisto hlasovať. Keďže to je v stredu, skupina socialistov a demokratov nesúhlasí s tým, že sa tento, toto hlasovanie posunie. Malo by sa hlasovať v stredu. Naozaj posunúť toto hlasovanie je veľká chyba. Parlament musí jasne stanoviť svoje stanovisko, povedať svoje stanovisko, vyjadriť, kým sa lídry vyjadria k tej istej téme. Takže opäť ľutujeme, čo sa stalo nášmu kolegovi. Ľutujeme jeho úmrtie, ale nie je to podľa nás dôvod, aby sme odložili hlasovanie o takéto dôležitej správe. Predla- predkladám na hlasovanie návrh ENF, kto žiada alebo kto súhlasí, aby sa zo stredy na štvrtok presunula alebo na februárovú plenárku, teda na štvrtok 1. marca hlasovanie o správe Übner Pereira o zložení Európskeho parlamentu, aby sme umožnili poslancom sa zúčastniť pohrebu pána Feranda. Kto je za návrh pána Beja? Chi è contrario? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže program nie je zmenený. Ideme na správu Jonasa Fernandeša, výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016. Vítam aj predsedu ECB eh, e pána Draghiho. A skôr než udelím slovo, by som poprosil tých poslancov, ktorí nemienia ostať v sále, aby ju opustili čo najskôr.